Áno, a teraz nebudem čítať celý zoznam. Jednoducho informujem všetkých poslancov o tom, že sa podpísali takéto právne normy a niektoré budú podpísať, podpísané v stredu v parlamente. V súlade so článkom 1, 3, 4 komisia žiadala aplikovanie urgentného postupu k návrhu pre reguláciu 1 4, 2007 o spoločnej organizácii trhu v poľnohospodárskom rezorte a špecifických dispozíciách týkajúcich sa istých produktov v tomto sektore v rámci organizácie jednotného trhu. Samozrejme sa to týka mlieka. Odôvodňujeme to faktom, že tento návrh pre reguláciu je súčasťou opatrení, ktoré predpokladajú, že zareagujú na súčasnú krízu v mliekarenskom odvetví. Parlament zareagoval na túto žiadosť o urgentné prerokovanie a zajtra ráno ju zaradil na rokovanie. Preto je veľmi dôležité, aby zajtra ráno o 9. ste boli prítomní na hlasovaní o tomto návrhu uznesenia, pričom sa bude aplikovať urgentný postup. Poprosím vás všetkých, aby sa zúčastnili na hlasovaní.